Dámy a páni, kolegovia, začali by sme. So, the agenda um, Takže máte pred sebou návrh programu schôdze. Máme tu problém s hlasovaním o všeobecnom systéme preferencií a s dátumami, pretože na poslednej schôdzke koordinátorov sa rozhodlo, že toto hlasovanie sa odloží, ale dohoda, k dohode sa nedospelo ohľadne toho, či už dátum je stanovený alebo nie je. A preto si myslím, že takúto požiadavku, aby sme hlasovali, sa dostane na program až 3. marca. Ja osobne podporujem takúto zmenu, ale rozhodneme o tom definitívne až neskôr. A vzhľadom na tento pro- problém musíme prispôsobiť aj dnešný program schôdze. korešpondenti sa koordinátori Ich zoznam ste dostali do dnešného dňa. Ktokoľvek by mal záujem o nejakú tému, o, u, u nich sa možno prihlásiť o túto tému na sekretariáte. Postupujeme k bodu 3. Ďalšia makrofinančná pomoc Gruzínsku. Je to prvá výmena názorov. Som spravodajcom pre túto tematiku a chcem vám oznámiť následovné. Komisia navrhuje, aby sa poskytovala ďalšia makrofinančná pomoc Gruzínsku do výške 46 miliónov eur. Polovica z toho sa poskytne v grantoch a druhá polovica v pôžičkách. Posledná makrofinančná pomoc, aspoň návrh na ňu, ktorú sme sa zaoberali na výbore pre medzinárodný obchod, bola pre Ukrajinu a Moldavsko náš výbor trvá na tom, aby sa podávali ďalšie správy parlamentu o implementácii týchto nástrojov, aby sme vedeli, či je to všetko transparentné a či sa ľudia, ktorí dostali túto pomoc, správajú zodpovedne, skladajú nám účty. Parlament a rada v posledných dvoch prípadoch reagovali na náš návrh a v tom a preto tento návrh, ďalšia makrofinančná pomoc Gruzinsku, je takisto v súlade s predchádzajúcimi doložkami a rozhodnutiami, ktoré sme už diskutovali pre Ukrajinu a Moldavsko. Preto si myslím, že tento návrh môžeme prijať aj v zjednodušenom konaní zjednodušeným postupom, pretože nie je dôvodu, prečo aby sme využili zdlhavý postup, keď to nie je nutné, pretože vlastne príjmeme plný návrh komisie tak, ako ho predložila. Toto vám predkladám na zváženie. Máme postupovať zjednodušeným procesom, bez toho, že by sme menili a doplňali to, čo komisia predložila? Vieme, že máme toho na programe dosť, takže treba zvážiť aj toto. Nech sa páči, máte slovo, čo hovoríte na môj návrh. Vyhovuje vám zjednodušený postup, aby sme... hlasí sa pán Taylor za stranu zelených. Nie, my sme tí dobrí. Nie, nie sme z ECR, sme za zelených. E, nechcem sa ani tak vyjadriť k vášmu e, návrhu zjednodušeného konania, ako tak chcem povedať tri, ako chcem povedať tri poznámky k obsahu a aj jednu poznámku k postupu. Vláda Gruzinska je teraz spolu zodpovedná za vojnu, ktorá vypukla v roku 2008 s Ruskom, je možné, aby nás ubezpečili, že tieto peniaze pôjdu na zvyšovanie vojenských výdavkov? Možno by sme mohli žiadať takéto záruky od gruzinskej vlády. Mohla by komisia nám poskytnúť aj údaje o rozpočtových položkách v tom roku? V dôvodovej správe na rok 2008 v makrofinančnom rámci komisie, parlament žiadal viac transparentnosti a pravidelné podávanie správ zo, zo strany komisie voči nám. Stalo sa to? Podávala komisia tieto správy? A napokon sa chcem vyjadriť k postupu. Pre mňa ako nový člen tohto výboru, mne sa zdá, že sa ku každému programu správame ako k výnimočnému a čo sa týka častosti, frekvencie, s akými tieto nástroje, pomocné nástroje finančne schváľujeme, tak neviem, či by nebolo vhodné vytvoriť istý, istý rámcový postup, aby sme vždy nemuseli začínať úplne od samého začiatku s každým týmto návrhom, ktoré sú si navzájom podobné. Ďakujem. Predtým, než prejdem, než dám slovo komisie, hovorí pán Vital Morera, predseda. Chce niekto sa ešte vyjadriť k týmto poznámkam, k týmto pripomienkam? k tomu tak nie je, tak potom dávam slovo komisii. Je to pán Tempano. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. A pokiaľ ide o túto otázku, chcel by som vás ubezpečiť, že samozrejme, že tieto peniaze e, v rámci makrofinančnej pomoci v podstate je to vlastne e, zdroj, e, Každopádne sa nesmie používať na dotáciu rozpočtu a existuje veľmi tvrdá fiskálna politika, ktorá sa musí dodržiavať v nadväznosti na takúto pomoc. Pokiaľ ide o výnimočnosť takejto pomoc, áno, toto je výnimočné opatrenie, a my sme sa dohodli na tom, že budeme takéto správy podávať parlamentu a rade, ale súčasne samozrejme parlament aj komisia veľmi tvrdo pracujú na tom, aby e, sfinalizovali návrh rámcového nariadenia, ktorý e, onedlho, skutočne vo veľmi krátkom čase predložíme aj parlamentu aj rade. Podľa harmonogramu, ktorý máme, by sa to malo stať v marci tohto roku. Veľmi pekne ďakujeme komisii. Takže komisia si plní e, tieto povinnosti, pokiaľ ide o makrofinančnú pomoc MFA. Prepačte, nie som si celkom istý, že či som dobre zachytil tú otázku. Tá otázka sa týkala predchádzajúcich prípadov eh, makrofinančnej pomoci Moldavsku a otázka znela, že či komisia skutočne si plní svoju povinnosť informovať parlament o vývoji. Samozrejme, pán predseda. My e, každoročne budeme predkladať výročnú e, správu o makrofinančnej pomoci. E, táto najbližšia bude predložená parlamentu v júni. Pokiaľ ide o Moldavsko, môžeme vám s uspokojením oznámiť, že táto pomoc bola udelená a patrične rozdelená. A pokiaľ ide o Gruzínsko, tam samozrejme ešte stále podstate uvažujeme o istých podmienkach. E, značný pokrok sme dosiahli v posledných týždňoch a samozrejme, e, že sú ešte isté veci, ktoré musíme doriešiť a až potom môžeme vlastne e, uzavrieť konečnú finálnu dohodu. Samozrejme, že vás budeme informovať o tejto makrofinančnej pomoci a jej čerpaní. Takže zdá sa, že táto otázka bola plne zodpovedaná. Takže chcem sa vás opýtať, že či nemáte nejaké námietky, pokiaľ ide o môj návrh. Takže zdá sa, že tento návrh je odsúhlasený bez akýchkoľvek námietok. Takže zdá sa, že tento návrh je prijatý bez akýchkoľvek e, pozmenujúcich e, návrhov. Takže samozrejme, že budem e, patričným spôsobom e, tento to výsledok patričným spôsobom oznámil. Takže prejdeme vlastne na bod číslo 4, Únia inovácií, transformácia Európy pre svet po kríze. Ako veľmi dobre viete, hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020 je Únia inovácií. E, výbor, ktorý zodpoveda za túto správu je ITRE a náš výbor sa rozhodol, že do tohto vstúpi stanoviskom. Náš e, spravodajca bol Izineze Bajdere, ona tu boho, bohužiaľ nie je. A pán Kaspari e, vlastne ju momentálne nahradí. Máte slovo. Vážený pán predseda, každopádne by som chcel prečítať jej slova. Nemôžem ju nahradiť, ale pani Vadeol ma požiadala, aby som prečítal následovný text. Vážení kolegovia, v prvom rade by som sa chcela ospravedniť e, za svoju neprítomnosť, pokiaľ ide o ten, túto druhú výmenu e, názorov, pretože sa v súčasnosti e, zúčastňujem konferencie o technickom pokroku v Izraeli, pokiaľ ide o EÚ brala som do úvahy aj oznámenie komisie, aj správu ITRE a v konečnom dôsledku v podstate by to malo odzrkadľovať stanovisko Európskeho parlamentu. Veľmi ľutujem, že do tohto momentu sme nedostali návrh v plnom znení. Dostali sme v podstate len nedokončený návrh a som presvedčená, že ITRE slúb keďže slúbilo v podstate, že zajtra predloží nášmu výboru INTA tento konečný návrh. Predlžili sme lehotu do piatku. A chcela by som v podstate predložiť následovné návrhy. Pokiaľ ide o Európsku úniu, my nemôžeme súťažiť s Čínou naša konkurenčná výhoda <clears throat> sa vlastne práve musí opierať o inovácie. Ja som presvedčená, že vy, stanovisko výboru INTA by malo zohľadňovať tieto záležitosti, e, pokiaľ ide o zahraničný obchod. Je celkom jasné, že inovačná stratégia e, sa môže presadzovať predovšetkým e, tak, že budeme vlastne sa snažiť zvýšiť si svoju konkurencieschopnosť eh, voči Číne a presadzovať tie tzv. Eh, vysokonáročné technológie. Ako veľmi dobre viete, eh, podporujem ochranu duševného vlastníctva a ako takého a know-how. A toto sa samozrejme týka aj odovzdávania týchto znalostí tretím krajinám. Samozrejme, že musíme zvýšiť e, našu celosvetovú konkurencieschopnosť a poskytovať ďaleko lepšie podmienky našim výskumným pracovníkom. E, mali by sme sa postarať o e, obchodné partnerstva, ktoré by sa opierali o princípy kalej, nie nekalej súťaže a vhodné obchodné podmienky a colné podmienky by mali k tomuto prispievať. Samozrejme, že sa snažíme zvyšovať náš potenciál a prioritizovať isté veci. Výskum by mal zohrávať patričnú úlohu. Samozrejme, že nám ide aj o zelené technológie, úsporu energií. Európska únia by mala urobiť patričné akčné kroky, aby podporovala aj právne, aj finančne takéto akčné kroky, hlavne pokiaľ ide o e, malé a stredne veľké podniky, pretože to sú tí hlavní aktéry e, našich e, ekonomík. Takže to je všetko. Ďakujeme veľmi pekne. Tento návrh ste dostali v materiálu, ktoré máte pred sebou. Asi ste si našli chvíľku času na to, aby ste si to prečítali. Máte nejaké pripomienky? Chcete sa zapojiť do tejto diskusie? Ja vlastne neviem, a aký je tento poriadok, takže by som to mal v podstate asi využiť. Dva veľmi jednoduché body by som chcel spomenúť. Dôvod, prečo vlastne budem hovoriť o dvoch veľmi jednoduchých bodoch, samozrejme, že by som mohol aj 22 bodov predniesť, ale e, samozrejme, že by som bol veľmi rád, keby koherentným spôsobom vlastne komisia odpovedala na tieto veci. Tie dve jednoduché otázky sú následovné. Jedna je všeobecná a najprv predniesiem tú všeobecnú otázku. Hovoríme si že sme únia inovácií. My proste nemôžeme nejakú legislatívu v nadväznosti na inovácie príjmať. To jednoducho nie je možné. Je to absolútne proti skúsenostiam vedy a techniky. A Európska komisia si skutočne veľmi vážne myslí, že toto môže urobiť. Ale ja si naozaj myslím, že nie je možné príjmať legislatívu v nadväznosti na inovácie. Prečo si vlastne myslíte ako komisia, že toto sa dá spraviť? A druhý bod, a to je nie taký dôležitý bod, predtým, ako som sem bol zvolaný, ste vlastne prijali smernicu o dočasných pracovníkoch. Preto ste, a takým spôsobom ste to spravili vlastne ďaleko ťažšie pre ľudí, aby takýchto dočasných e, pracovníkov e, príjmali a, a aby sa zamestnávali takíto ľudia. Kdokoľvek, kto začne s nejakými inováciami sám o sebe, aké tendencie budú mať títo ľudia, budú na čiastočný úväzok pracovať pre niekoho iného pretože jednoducho si musí zabezpečiť patričné e, jedlo na stôl a tak ďalej. A potom v tom svojom voľnom čase, ktorý mu zostane, bude pracovať na nejakých inováciách. Mnohé tieto inovácie nebudú fungovať, ale niektoré z nich budú tým novým Microsoftom, novým Googlom, novými eh, eh, Sun eh, mikrosystémami a tak ďalej. Ja som skutočne zámerne vybral tieto tri príklady z USA. A druhá vec, komisia, vy ste prijali túto smernicu o dočasných pracovníkov a tým ste vlastne zničili inovácie. Takže hádam by ste nám mohli dať priamočiaru odpoveď, prečo vlastne ničíte inovácie legislatívnymi iniciatívami a smernicami, ktoré kontinuálne predkladáte. Tá smernica a konkrétne hovorím teraz práve o tejto smernici o dočasných pracovníkov a teším sa na vašu odpoveď. Veľmi pekne ďakujem. A bol by som veľmi rád, keby mi komisia oznámila, že kto vlastne bude odpovedať na tieto otázky, ktoré boli nanesené v tejto diskusii. Ja by som si dovolil, alebo neodpo- dovolím odpovedať na túto odpoveď kolegovi, ale niekoľko miliard eur v EÚ sa samozrejme dá do výskumu a vývoja. Otázka je, čo vlastne podporujeme a akým smerom orientujeme európske hospodárstvo po kríze. V celej ekonomickej histórii eh, vždy boli momenty, situácie, kedy zasiahol štát, aby sa snažil podporiť určité ekonomické či sociálne sektory. Pre mňa z tohto pokrizového obdobia je zaujímavé to, že Európa globálne robí to, čo robila doteraz. Či ju chceme e, meniť e, to hore-dolu, ale naďalej podporujeme hospodárstvo tak ako v minulosti, hoci na druhej strane chceme vyvíjať aj smerom eh, k hospodárstva budúcnosti, ako sa tu spomína zelené hospodárstvo. Ale mali by sme sa snažiť zistiť, čo robia tí najdôležitejší obchodní partnery Čína, časť USA, India a podobne v inovácii a v, vo výskume, teda idú do ekonomiky, šetrenia do obnovateľných energií. Tieto sektory sú pre nich e, hlavné kritérium konkurencie schopnosti zajtrajška. Takže my by sme mali orientovať naše hospodárstvo k týmto technológiám a k týmto ekonomickým sektorám. A keď hovoríme o zelených technológiách, o inovácii, tak by sme si mali ešte viacej klas otázku duševného vlastníctva aký režim ochrany, inovácie, či chceme veľmi prísny režim, pokiaľ ide o patenty, alebo či pracujeme s režimom, ktorý zároveň kompenzuje za patričnú cenu inovácie, ale tiež umožňuje väčšiemu množstvu ľudí k tomu sa dostať, hlavne keď hovoríme o technológiách boja proti klimatickým zmenám v rozvojových krajinách. Helmut Scholz z GUE. Ďakujem, pán Musím tiež hovoriť v mene tieňového spravodajcu za našu skupinu, pán Higgins. V tejto situácii po kríze, alebo ešte v strede krízy, nevedno, je na kampani v Írsku, preto tu nemohol byť a poprosil ma, aby som tu vzniesol niektoré body, ktoré chcel tu vzniesť on. Prevezmem to, čo načal pán Janik Žado. Podľa jeho názoru kombinácia ekologických záležitostí a spoločenských sociálnych záležitostí je dôležitá. Čo to presne znamená v socioekonomickej kríze od, už od dôb existencie Európskej únie a ešte prihliadnúc na to, že koniec krízy nie je v dohľade, inovačné politiky musia prispieť na to, aby sa prekonali nedostatky súvisiace s nezamestnanosťou a inými sociálnymi negatívnymi javmi. Tieto politiky prekonávajú krízu, prispievajú k prekonávaniu krízy, pomáhajú občanom k aktivitám vo všetkých krajinách a prečítal som si dnes list od, od generálneho tajomníka zjazdu európskych odborov, ktoré adresovali výboru AFKO. V tomto liste sa hovorilo, že zmenu základnej zmluvy, ktorá sa týka makrofinančnej kontroly a dohľadu, berú vážne do úvahy a ja by som toto všetko chcel usústiažniť s prácou jednotlivých výborov, prácou parlamentov ako takého, komisiou a všetkými členskými štátmi. Z tohoto všetko vyplýva, že musíme naozaj inovovať náš hospodársky rozvoj, pretože inak sa nedá postaviť výzvam budúcnosti. A Joe Higgins vám iste poskytne konkrétne pozmeňujúce návrhy k jeho správe aby sme vo výbore pre medzinárodný obchod si mohli prediskutovať e, ďalšiu prácu podrobnejšie. To je všetko z mojej strany. Predseda hovorí. E, ak nemáme žiadne ďalšie žiadosti o slovo, ide teraz komisia. Kto za komisiu prehovorí? Dobrý deň. E, musím povedať, že tí ľudia, ktorí sú príslušní tejto tematike neprišli dnes, ale robíme si poznámky a odpovieme na všetky otázky písomne. Nož, dúfam teda, hovorí predseda, že je e, dobrý dôvod na to, že nikto z komisie neprišiel, aby odpovedal na otázky poslancov, pretože to je vlastne iniciatíva komisie, ktorú tu preberáme. Je to preskúmanie návrhu stanoviska a komisia to vie, takže podľa mňa to je veľmi ťažko priateľné, že komisia nemohla poslať nikoho, aby sem prišiel a odpovedal na veľmi pravdepodobný scenár, že budú plínuť otázky na tento návrh stanoviska. Dúfajme, že to nie je žiadny precedent a Komisia dúfajme teda v niekoľkých nasledujúcich dňoch, ak môže, nech nám zašle písomne svoju odpoveď. Pán William Dartmouth, e, to je technická poznámka. Vážený pán predseda, e, vo vašej výrečnosti ste mi vzali slova priamo z úst možno stojí za to ich zopakovať ešte raz. Toto je parlamentný výbor, ktorý má dohliadať na to, čo robí komisia, skúmať to, čo robí komisia. Komisia nám predložila správu. A to, že niekto, koho prácu máme preskúmať, sa jednoducho nedostaví a ani nám nepovie prečo, nepovie nám žiadny dôvod, prečo sa tak stalo, nie sú tu jednoducho zastupci komisie. Ja myslím, že sú celé hordy ľudí, ktorí pracujú v komisii a nemali by byť takí, povýšenecky, aby e, nevedeli predvídať, že naozaj im položíme nejaké otázky že tu niekto musí byť, aby zodpovedal tieto otázky. Už som predtým hovoril, že sa väčšinou komisia vyhýba odpovedať na otázky, ale možno by aspoň mohla sledovať naozaj procedurálne to, čo má robiť. Možno by sme naozaj mali trvať na tom, aby nám oznámili, čo bolo v pracovnom pláne toho zodpovedného človeka, ktorý mal prísť a neprišiel. Prečo nemohol ten človek prišiť? Poprosím vás prostredníctvom predsedu, aby sme položili naozaj otázku adresne, prečo tá osoba zodpovedná nemohla prísť. Nož, pokračuje predseda, pán Morera, v dobrej viere to berme. Možno naozaj komisia iba náhodou nemohla byť prítomná a pán William Dartmouth pokračuje. Je to iste iba predpoklad, že zodpovedná osoba neprišla možno preto, že teda naozaj bola obeťou veľmi vážnej nehody alebo niečoho nepravdepodobného. Možno táto osoba, ktorá má také závažné problémy. Možno by sme jej mohli zaželať všetci z celého srdca rýchle uzdravenie, aby sa čoskoro mohla dostaviť. Pán predseda hovorí, že všetko asi už bolo povedané. O slovo sa hlasí pán Kaspari. Vážený eh, pán predseda, eh, samozrejme, že eh, mali v podstate vás informovať o tom, že e, pokiaľ ide o komisiu, že nebude vlastne e, prítomná e, pri prejednávaní tohto bodu. A tým pádom vlastne sa dostávame do istého sklzu. To znamená, že tento bod budeme musieť presunúť. A myslím si, že pokiaľ ide o Eh, budúcu takúto príležitosť. Hádam, bude mať komisia dostatok možností poslať osobu, ktorá vlastne zodpovedá za to, aby odpovedala na takéto otázky a bude môcť zodpovedať takéto otázky. Vyhovuje takýto návrh komisii. Len chcem vyjasniť, čo sa týka neprítomnosti zástupca komisie. Pán de Graf, ktorý pracuje na útvare pre novačnú politiku, nemohol prísť, pretože sa zúčastňuje iných pracovných povinností a naozaj vám odpovie v príslušnom čase. Ďakujem za slovo. Čo tým chcete povedať, že v príslušnom čase? Pýta sa predseda. Čo to znamená príslušný čas, prosím vás, dnes? OK. We take uh, notice from this uh, incapacity už teda poznamenáme si teda to, že komisia nebola schopná poslať žiadneho zástupcu. Sú tu ešte nejaké ďalšie pripomienky zo strany správodajcov. Pán Kaspari, uzatvoríme tento bod. V poriadku. Lahota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 14. tohto mesiaca do 6. hodiny večer. A prechádzame k bodu 5 dnešného programu. Vonkajší rozmer sociálnej politiky, podpora pracovných a sociálnych noriem a sociálna zodpovednosť európskych podnikov. Toto je preskúmanie návrhu stanoviska výboru pre zamestnanosť, to je gestorský výbor. Ako viete, minulý rok to bol náš výbor, ktorý mal e, tému z vlastnej iniciatívy, e, veľmi príbuznú tejto tematike, takže sme aj my prispeli k tejto správe výboru pre zamestnanosť EMPO. Náš výbor už si te, túto tému hĺbkovo prediskutoval. Rozhodli sme sa, že priamo prejdeme k preskúmaniu návrhu stanoviska a spravodajkyňou je Tokia Saifi. Nech sa páči, Tokia, máte slovo. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Ospravedlňujem sa, som trochu prechladnutá, zachrypnutá, ale chcela som tu byť dnes po obede. Oceňujem, e, že som bola menovaná autorkou tohto stanoviska. Mohla som pracovať takto a na svojej správe ako mm, pracovné práva, ľudské práva v medzinárodných dohodách. Použijem rovnakú konsenzuálnu metódu ako pri správe a preto text, ktorý dnes predkladám, je zámerne krátky, niekoľko návrhov. Chcela som pripomenúť predovšetkým potrebu posilniť úlohu medzinárodných eh, zodpovedných organizácií a spolupráce medzi nimi napríklad eh, Medzinárodnú organizáciu práce a VTO, aby sa tieto inštitúcie stali eh, skutočným medzinárodným eh, scenárom takýchto aplikovania pravidiel ehm, VTO, Medzinárodná organizácia práce a tak ďalej. Už venovala veľa úsilia tejto práci a treba ich podporovať. Ja by som hovorila o povinnom začlenení klauzuly o sociálnej zodpovednosti podnikov v dohodách s tretími krajinami, ako ste to, pán predseda, správne pripomenuli. V novembri minulého roku sme schválili správu pána Dezira a táto myšlienka už tu je, parlament ju široko zdieľa a ja by som sa chcela uistiť, že aj iné inštitúciu to chápu rovnako, aby táto klauzula bola systematicky začlenovaná zo všetkých rokovaní Chcela som tiež spomenúť malé a stredné podniky. Veľké nadnárodné spoločnosti v Európe majú úlohu podporovať európske hodnoty v oblasti sociálnej politiky a sociálnej zodpovednosti podnikov, ale každý malý, stredný alebo veľký podnik má aj vlastnú zodpovednosť práve v tejto oblasti. MSP, tam sú podniky, ktoré majú veľmi rozdielne záujmy a rozmery a je ťažko uvažovať o spoločnom nástroji, ktorý by podporoval sociálnu zodpovednosť pre všetky takéto podniky tejto kategórie. V stanovisku som sa snažila upozorniť Európsku komisiu NATO, e, ktorá pripravuje oznámenie o internacionalizácii aktivity MSP a návrh komisie nemôže zabudnúť na tento aspekt. A ešte dve nevyriešené otázky. Dobrovoľný alebo záväzný charakter takejto klauzuly a pretože sa žiada, aby táto klauzula bola povinne začleňovaná. Parlament sa doteraz vyjadroval proti tomu a otázka je, či by sme mali zmeniť názor. Potom sankcie vyplývajúce z tejto klauzuly sociálnej zodpovednosti alebo všeobecnejšie sociálnej a environmentálnej klauzuly. Čo by sa stalo, keď by e, sa nerešpektovala táto klauzula našimi partnermi, napríklad aj v tom systéme všeobecných preferencií? Doteraz sa e, tieto aplikácie alebo nerešpektovanie tejto klauzuly len limitovane postihovalo ja by som bola za to, aby komisia skutočne sledovala aplikáciu týchto klauzul a predovšetkým, aby postihovala ich nerešpektovanie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Napriek tomu, že ste sa ospravňali, pani spravodajkyňa, váš hlas bol veľmi jasný. Teraz by som chcel dať slovo ostatným členom. Skupina socialistov a demokratov má informovala, že majú tu tieňového spravodajcu, ale bohužiaľ tu nie je, pretože je súčasťou delegácie, ktorá vycestovala do Afriky. Prosím, e, nejakí iní členovia, e, pán Šart, Šolc, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. A ja som na ceste do Dakaru na Svetové sociálne fórum a preto veľmi uh, sa teším tomu, že sa môžem vyjadriť k tejto správe. Ja som si myslel, že už ste tam. Naozaj som veľmi rád, že uh, o tomto diskutujeme, pretože táto správa a v podstate je veľmi dôležitá z toho dôvodu. Ja som presvedčený, že ešte sa nám, že sa nám to hádam ešte podarí nejakým spôsobom zapracovať. Ja veľmi pekne ďakujem pani spravodajkyni za predloženú prácu, ale chcela by som počiarknúť, že Naša politická skupina predkladá celý rad pozmeňujúcich návrhov, pretože kriticky a explicitne v podstate sa staviame k tejto otázke v nadväznosti na sociálnu zodpovednosť európskych podnikov, pretože chcel by som len jeden príklad uviesť, ktorý v podstate je v centre pozornosti od to začiatku tohto roku. Ide vlastne o e, suroviny na výrobu čokoládu z pobrežia Slonoviny. A No, na tomto sa samozrejme zúčastňujú veľmi mnohé podniky a táto situácia celkom jasne poukazuje na to, že práve takáto sociálna zodpovednosť je niečo, čo je veľmi dôležité a nemali by sme to zanedbávať. A práve z toho dôvodu by sme mali ďaleko silnejšie ako Európska únia a aj komisia by mala v podstate sa snažiť aj o to, že bude istým spôsobom trestať také podniky, ktoré istým spôsobom budú poľavovať z takejto sociálnej zodpovednosti a práve táto správa vlastne je e, vypracovaná v týmto smerom a boli by sme veľmi rádi, keby sa ešte explicitnejšie počiarka zodpovednosť podnikov a aby sa v Európskej únii tieto veci ďaleko silnejšie kontrolovali. A samozrejme, že je veľmi dôležité si uvedomiť, že vlastne toto musíme robiť aj pokiaľ ide o naše podniky, ktoré fungujú v zahraničí v takých krajinách, ako je napríklad pobrežie Slonoviny. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste mi udelili slovo. pán Kanama. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Chcel by som veľmi e, stručne e, počiarknúť jednu vec v nadväznosti na sociálnu zodpovednosť európskych podnikov. Predtým, ako som prišiel do parlamentu, som e, pracoval vo výbore pre takéto záležitosti podnikov. Ja by som chcel počiarknúť, že veľké podniky v podstate sa jednoducho môžu rozhodnúť zatiaľ pretože e, naozaj budú presadzovať sociálnu zodpovednosť a pretože zatiaľ je to v podstate dobrovoľná záležitosť a môžu prijať nejaký etický kódex a e, presadzovať isté hodnoty. Pretože má to v podstate hodnotu len vtedy, keď sa to príjme istým spôsobom zo strany týchto veľkých korporácií, veľkých podnikov. Ja si naozaj myslím, že to musí zostať dobrovoľné a čokoľvek iné, čo budeme presadzovať, vlastne nám nepomôže. Ďakujem vám. Ďakujeme, takže vypočujeme si teraz komisiu. Odpovedať by mala pani Magdalena Ruda. Ja som šéfka jednotky v nadväznosti na medzinárodné záležitosti. Veľmi si ceníme tú záležitosť, že parlament vlastne e, práve sa zaoberá touto otázkou a e, že váš výbor vlastne predkladá stanovisko, pokiaľ ide o túto tému. My samozrejme sa snažíme o predsadzovanie dialogu e, v, zamestnan- v oblasti zamestnanosti a, snažíme sa presadzovať aj sociálnu dimenziu. Ako váš partner e, spomínal, my skutočne počiarkujeme to, že je veľmi dôležitá takáto sociálna zodpovednosť, ale je to dôležité a kráča to v ruka v ruke aj s ekonomickou zodpovednosťou. A e, samozrejme, že toto sa týka aj Svetovej obchodnej organizácie. Komisia bude naďalej podporovať e, udržateľný rozvoj a takúto sociálnu zodpovednosť európskych podnikov a hlavne pokiaľ ide o, o dohody o voľnom obchode, my sa snažíme ratifikovať aj štandardné dohovory e, Medzinárodnej organizácie práce a e, tie štandardy, ktoré presadzuje Medzinárodná organizácia práce e, v súčasnej dobe. Samozrejme, že táto otázka bola prediskutovaná v kontexte ľudských práv a sociálnych noriem v nadväznosti na medzinárodné obchodné dohody, takže nechcela by som sa detailne zaoberať touto záležitosťou znovu, ale chcela by som len pripomenúť, že komisia naozaj je presvedčená, že takýto systém, ktorý za- zakladá na dialógu, je veľmi dôležitý a angažovanosť je ďaleko lepšia ako keď budeme v podstate len um, um, udelovať nejaké pokuty, respektíve um, zadržiavať nejaké sociálne benefity. A samozrejme, že toto sa spája aj s uznesením, ktoré bolo prijaté v novembri, ktoré e, v podstate, na ktorom pracovali moji kolegovia z medzinárodného obchodu. Samozrejme, že je veľmi dôležité a je to správne, aby koherentnosť medzi v súčasnosti prediskutovaným uznesením a e, medzinárodným dohovorom o ľudských právach v podstate e, kráčali v ruka v ruke. A samozrejme, pokiaľ ide o sociálnu zodpovednosť európskych podnikov, e, to špecificky spomínala pani spravodajkyňa a aj pán Schulz. Samozrejme, že sme boli veľmi aktívni e, v tom, že sme sa snažili vypracovať transparentné pravidlá aj v rámci medzinárodného kontextu, ale samozrejme musíme vychádzať z toho, že sociálna zodpovednosť je dobrovoľná, pretože to je niečo, čo zachádza ďalej ako je to, čo sa požaduje. To znamená, že sa veľmi tešíme na to, že budeme e, spolupracovať s parlamentom na tejto otázke a už predtým sme veľmi e, sa snažili spolupracovať e, s Európskym parlamentom, ale e, samozrejme, že je potrebné si uvedomiť, že tí, ktorí chcú presadzovať sociálnu zodpovednosť, tí sú sociálnu zodpovednosť naozaj presadzovať budú, ale východiskový bod by mal byť ten, že toto je dobrovoľná záležitosť, pretože jednoducho nemôžeme e, to považovať za niečo, čo by malo potom predstavovať vlastne povinnú legislatívu. Veľmi pekne ďakujeme. A teraz sa vrátime späť k našej spravodajkyni pani Saifi. Ďakujem, pán predseda. Vidíme, že v tej diskusii sa objavili tie dve otázky a to je ten dobrovoľný alebo záväzný charakter tejto klauzuly a ja odpovedám tiež pánovi Šolcovi. Je to súčasťou aj ďalších otázok k týmto sankciám. Ja súhlasím s tým, že by sme mali ísť trochu ďalej, ale to bude vlastne podstatou aj pozmenujúcich návrhov. Our amendments is the 16th. 16. februára je lehota, neopravuje sa. Pán predseda 14. oprava 14. februára o 6. popoludní, 6. večer, bod 6, jednotný trh pre podniky a rast. Je to preskúmanie návrhu stanoviska. Gestomským výborom je IMKO. Je to výbor, ktorý má na starosti túto tematiku. Našou spravodajkyňou pre tento návrh stanoviska je Jozef Andres Barrea, Jozefa, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, že som bola menovaná autorkou tejto správy a ďakujem všetkým, ktorí spolupracovali so mnou vo všeobecnosti. Ide o pripomienky, ktoré súhlasia s vnútorným trhom. Ďakujem aj spoluspravodajcovi z IMKA za spoluprácu a ďakujem aj za to, za, že sme sa venovali teda upevneniu jednotného trhu v rámci stratégie 2020 a EÚ by mala byť protagonistom v rámci tohto systému. a že je potrebný a spolupráca s tretimi krajinami, aby sme e, vykorenili chudobu, dosiahli ekonomický rast a dosiahli miléniové ciele. V správe sme sa venovali otázkam, ktoré sa tu už spomenuli, napríklad dopadové štúdie pred, počas aj po skončení, aby sme urobili vyhodnotenie pozitívneho dopadu pri implementácii dohody a či je potrebné túto dohodu zmeniť. Začlenenie klauzuly o sociálnej zodpovednosti v pracovnom a environmentálnom práve, či by to malo byť záväzné alebo nie. My sme toho názoru, že by to malo byť záväzné. Sme samozrejme otvorení všetkým pozmenujúcim návrhom, ale existuje veľká zodpovednosť na pracovnom trhu a v environmentálnom svete a my by sme boli za to, aby sa podniky viazali v takouto klázulou. Potom venovať sa otázke rozvoja, zodpovednosti v našich podnikoch. A tiež treba hovoriť o porušovaní pravidiel duševného vlastníctva, falšovanie, piratela a tak ďalej. A tiež používanie načiarno lacnej pracovnej sily, čo môže podporovať tú šedú ekonomiku. Treba podporovať malé a stredné podniky, aby sa mohli realizovať na medzinárodnom trhu, čo je veľmi ťažké, niekedy až nemožné. V dohodách s Čínou alebo s Indiou pre MSP je to veľmi ťažké z administratívneho dôvodu a aby verejné zákazky a tendre, tendre mali jasné pravidlá a aby sme sa venovali aj sociálnemu aspektu medzinárodného obchodu, pretože my potrebujeme aj túto stránku medzinárodného obchodu dosiahnuť a vidieť, pretože tá sociálna časť by mala byť v dohode a ja samozrejme rada si vypočujem názory a rovnako som otvorená všetkým pozmenujúcim návrhom. Ďakujem za pozornosť. Gracias. Ďakujeme. A teraz môžete diskutovať. Salvador Jakolini z EPP, ktorý je tieňmi som sa hlási o slovo. Ďakujem, pán predseda. Veľmi pozorne som si vypočul poznámky ktoré predložila, ktoré podala pani spravodajkyňa. Ja ich všetky plne podporujem. My sme tiež toho názoru, že treba eliminovať všetky konkrétne ťažkosti a treba zjednodušiť postupy, znížiť náklady, aby jednotný trh bol skutočne konkurencieschopný. Ale nesúhlasím s kolegyňou v tom, keď hovoríme o sociálnom profile a o nejakom inteligentnom charaktere či profile podnikov a o charakteristikách, ktoré tam zaviedla pani Barea. Ja si myslím, že posilnenie jednotného trhu podnikov to je veľmi dôležitá vec. A treba tiež zdôrazniť, že musíme bojovať proti dumpingu a môžeme uvažovať o, o tom, že budeme pripisovať väčší význam medzinárodným záväzkom. Treba tiež bojovať proti zneužívaniu dušovného vlastníctva a bojovať proti e, prekážkám, ktoré v obchode a vo voľnom obchode. Na záver Tieto príspevky predložíme vo forme pozmenujúcich návrhov a očakávame, že sa nám podarí dosiahnuť kompromisný text, ktorý bude rovnovážny a ja ďakujem pani spravodajkyni za jej e, konkrétnu prezentáciu. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Taylor za, za zelených. Ďakujem za priestor, pán predseda. Myslím si, že tento návrh stanoviska má dobrý zámer, len je trošku nejasný. Neviem presne, o čo tu ide. Napríklad nie je mi jasné, keď tento návrh stanoviska hovorí o vysokých štandardoch, či sú to celosvetové globálne štandardy alebo celoeurópske štandardy. V kontekste a v akom je to uvedené, spomína jednotný trh, to by skôr naznačovalo, že je to skôr na Európu orientované, pre zelených je to priateľné, ale zároveň je tu odvolávka na multilaterálne organizácie, to by naznačovalo zasa iný smer uvažovania, takže by som poprosil o objasnenie týchto vecí. Súhlasím e, s predrečníkom o tom, že treba previazať e, vzájomne jednotlivé štandardy a požiadavky so sankciami. Myslím si, že opäť a opäť sme pozorovali, že jednoducho to, čo sa nastolí, navrhne slovami, to sa v praxi nepoužíva, nefunguje to. Je tu aj oblasť nezhody, pretože podľa mňa neexistuje naozaj snak kritika novej európskej stratégie obchodovania a celkových záležitostí ako keby sme hovorili, že je konzistentnosť medzi stratégiou EÚ do roku 2020 interne a rastom obchodovania a celosvetových záležitostí, ktorý, ktorými sa EÚ tiež zaoberá. Ale myslím si, že externá dimenzia by sa navzájom pri týchto dvoch eh, odvetviach mala pretnúť a myslím si, že skôr tu hovorím o starej politike globálnej Európy, ako by sme hovorili o inteligentnom raste Európy smerom do, k stratégii Európa do roku 2020. Je to iná koncepcia. Takže návrh stanoviska zdôrazňuje Európsku obchodnú stratégiu a ochranu práv duševného vlastníctva. Napriek tomu sme si už e, prediskutovali a dosť dohlbky v našom výbore záležitosť akta, to znamená e, podobnú tému a nie je to vôbec reflektované. Zelení mienia predložiť pozmeňujúce návrhy ku všetkým týmto spomenutým záležitostiam. Ďakujem za priestor. Predseda pokračuje. Nech sa páči, William Dartmouth, vy ste veľmi aktívni ako zvyčajne. Nech sa páči, máte slovo. Vždy eh, ma inšpiruje to, keď vy ste predsedom, páne. Eh, naozaj predložíme aj my k 50 návrhom naše pozmeňujúce návrhy, takže dúfame, že to administratíva zvládne ale myslím si, že je to treba. Mám k tomu naozaj veľa čo povedať a je to len prvá výmena názorov, takže urobím to tak, že sa obmedzím vo svojich poznámkach na prvých 25 návrhov, ale budem veľmi stručne. Návrh číslo 1 hovorí o patentovom práve v EÚ. V Británii máme veľmi dobre prepracovaný systém patentov, ktorý bol otestovaný, overený a myslím si, že funguje efektívnejšie ako čokoľvek, čo EÚ by dokázala vygenerovať. Návrh číslo 6 hovorí o jednotnom trhu pre tovary a služby. Nuž toto počúvame od 60. rokov stále dokola. Buď máme slobodný trh pre tovary a služby, alebo nemáme takýto trh. A čo sa týka služieb, takýto trh v skutočnosti nemáme, nefunguje. Napriek tomu, aby sme e, štandardizovali produkty, na rozdiel od štandardizovania produktov by bolo oveľa lepšie, aby produkty, ktoré existujú, sa predávali na celoevropskom trhu, takže by som rád upriamil pozornosť e, na rozsudok Dijon a aby sa poučila z tohto verdiktu. Možno komisia by mohla sa odvolať e, na toto a mohla by nám povedať tomu niečo viac, ak tu niekto z komisie je. Teraz návrh číslo 11. Ak hovoríme o pláne na energetickú efektívnosť, tak nemôžeme vynechať mechanizmus cenotvorby z tejto veci ale návrh číslo 12, 13 až 14 sú naozaj priaznivo naklonené malým a stredným podnikom, čo je zaujímavé, ale návrh 15 je neutrálny voči ním a návrh 16 a 17 je úplne dusiaci malé a stredné podniky bráni im v raste. Takže návrh číslo 17, a teraz upriamujem vašu pozornosť na záverečné slova, hovorí, že by mal umožňovať, aby verejné kontrakty mali byť lepšie využívané na podporu iných politik. Koniec citátu. Takže komisia by preferovala e, tovary a služby, aby to dobre fungovalo pre spotrebiteľov, alebo aby tovary a služby boli podľa nejakej definície zháňané na trhu, podľa nejakej politicky korektnej definície, ich budeme e, vyhľadávať. 19. Máme tu smernicu, o ktorá, ktorá hovorí o konsolidovanej podnikovej dani. To znamená, že korporácie v celej EÚ budú mať rovnakú daň, ale v skutočnosti je taká, že sú štáty, ktorým sa nedarí až tak dobre hospodársky a nemôžu mať takú firemnú daň, ako si môže dovoliť napríklad Nemecko. A toto komisia ako keby ani nevidela vôbec a mohla by nám mohla vysvetliť, čo tým všetko myslí a ak to neurobi Komisie, ja sa priamo opýtam, položím takúto otázku. Ne, teraz 20. Nebudem hovoriť o 25-ke, nebojte sa. Pôjdem hovoriť len o 20-ke. Hovorí o novej stratégii DPH do roku 2011 a hovorí sa tu 12% na DPH, 12% z DPH sa nevymôže, pretože sú ľudia a firmy nesolventné. Čo teraz komisia navrhuje? Výnimky z DPH, ktoré sa vzťahujú na nesolventnosť, už nebudú v zákone, už nebude právna úprava takéhoto druhu, aspoň takto vyzerá. Sú rozličné sadzby DPH v celej Európskej únii a jednotlivé vlády štátov únie sa musia rozhodnúť, čo je pre nich správne a čo je nesprávne. Ja by som konkrétne povedal, že britská vláda chce, si myslí, že 20-percentná DPH je príliš vysoká. Čo si však komisia myslí, aká by mala byť jednotná sadzba DPH? Mala by, myslí si komisia, že to vie lepšie posúdiť ako jednotlivé vlády? A teraz sa už blížim k 25-ke a osta- o ostatných 25 návrhoch budem hovoriť neskôr. 25 hovorí o oznámení, ktoré sa týkajú opatrení vo verejnom záujme. To znie nevinne, ale prečítajme si tu vysvetlenie aby sme odpovedali na praktické otázky, ktoré vznášajú občania a verejné ustanovizne, ktoré sa týkajú aplikácie európskeho práva verejného obstarávania a služieb v verejnom záujme. Konec citátu. Je veľa ľudí v tomto výbore, ktorí sa naozaj hlboko obávajú o to, ako vyzerajú verejné služby v Európe. Ale naozaj chceme, aby plnenie verejných služieb, štátnej pomoci a verejného obstarávania, aby si jednoducho si mohli ľudia vybrať, či sa tam bude aplikovať európska legislatíva alebo národná legislatíva, raz taká, raz taká. Ja osobitne upriamujem vašu pozornosť a najmä pozornosť kolegov socialistov, zelených a ďalších podobných, ktorých veľmi zaujímajú verejné služby. Predstavte si, aký praktický dopad bude mať 25. -ka. Napríklad by som medzi tým, kým si to preštudujeme, poprosil komisiu, aby skonzistentnila tieto návrhy a aby odpovedala aspoň na niektoré z týchto otázok, ktoré som položil. No takže nik iný sa nežiada, nežiada o slovo, takže by sme prešli teraz na komisiu. Bohužiaľ nemám mená e, zástupcov komisie. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Volám sa Pamela Brünter a som šéfkou jednotky, e, za, ktorá zodpovedá za jednotný trh. Takže budem sa snažiť. Prirodzene, bohužiaľ, nám vypadol mikrofon. Prepačte. Takže mám začať od začiatku? Nie, dobre. Takže v prvom rade by som chcela privítať návrh tejto správy ktorá počiarkuje externé aspekty jednotného trhu a ktorá veľmi užitočne doplňa e, správu pána Buzaja e, z e, výboru IMCO a z nášho hľadiska a hlavne pokiaľ ide o to, že sa tu presadzuje tvrdší boj proti piratele a takisto väčšia symetria v nadväznosti na prístup na trh, verejné obstarávanie a vo všeobecnosti na trhy tretich krajín. A takisto by som chcela sa zmieniť o tom, o čom hovorila moja kolegyňa z generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, že by v podstate táto sociálna zodpovednosť, či by mala byť e, vlastne e, dobrovoľnou alebo povinnou. Komisia v podstate sa stavia za to, že by sme nemali v podstate presadzovať nejaké klauzuly, ktoré by boli povinné, záväzné, ale samozrejme, že sme si vypočuli aj e, vaše obavy a teraz by som chcela v podstate e, sa vysloviť k tej er, celej sérii otázok, e, ktoré nastolil predchádzajúci rečník hlavne a pokiaľ ide o európske patenty, chcela by som vám pripomenúť, že v súčasnosti v podstate sa snažíme o rozšírenú spoluprácu v nadväznosti na patentové právo. Komisia v podstate jasne preukázala, že na to, aby sme poskytli istý legislatívny rámec, ktorý by skutočne povzbudzoval k inováciám, celkom určite povolíme podnikom, aby v podstate takúto ochranu poskytovali, pretože to je mimoriadne dôležité, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť a hlavne pokiaľ ide o malé a stredne veľké podniky, to bude ďaleko pre ne aj lacnejšie a preto si myslíme, že je to kľúčová priorita a musím naozaj povedať, že doteraz v podstate ehm, členské štáty vôbec toto nerozporovali a boli ochotné súhlasiť s e, kompromisom, e, ktorý predložilo na stôl belgické predsedníctvo. Takže toto je, myslím si, veľmi dobrý príklad v nadväznosti na to, že čo sa dá spraviť s legislatívou na to, aby sa vlastne povzbudzovala inovácie, eh, povzbudzovali inovácie. Chcela by som len pripomenúť členom eh, výboru, že sme mali celú smernicu v nadväznosti na služby, ktorá tu bola prediskutovaná zo strany parlamentu a, rada to teraz plní a práve z toho dôvodu v podstate eh, trváme na tom, aby členské štáty toto naozaj plnili patričným spôsobom a že v konečnom dôsledku v podstate jedného dňa naozaj budeme mať jednotný trh pre služby. Musíme samozrejme nájsť patmu v nadväznosti na e, e, verejné obstarávanie, pretože tie e, zmluvné strany, ktoré vlastne si zmluvným spôsobom takto zabezpečujú isté výrobky, isté produkty. Samozrejme, že nám ide aj o zelené produkty, sociálne služby a snažíme sa o tú najlepšiu kvalitu za peniaze. Tu ide naozaj v podstate o to, aby sme tieto veci dostali do istej rovnováhy, nie aby sme ich postavili proti sebe. Myslíme si, že by sme v tomto mohli spraviť naozaj ešte veľmi veľký kus práce, ale každopádne jednoducho nechceme nejakým spôsobom ohrozovať Eh, to, čo platí v nadväznosti na verejné obstarávanie. Komisia samozrejme eh, nechce predkladať ďalšiu harmonizáciu, pokiaľ ide o eh, daňové sadzby, sadzby dane. A komisia samozrejme má patričné hodnotenie v nadväznosti na konsolidovanú daň podnikov a toto by malo vlastne istým spôsobom uľahčiť podnikanie na jednotnom trhu. A nakoniec, pokiaľ ide o služby verejné, vo verejnom záujme, my čo robíme? Snažíme sa vlastne zabezpečiť to, aby uplatňovanie pravidiel v rámci EÚ sa robilo takým spôsobom, aby skutočne poskytovalo všetkým patričnú slobodu tie miestne orgány samozprávy, ktoré v podstate si zmluvne zabezpečujú takéto služby, prípadne súkromný sektor. Majú to robiť takým spôsobom, aby to bolo flexibilné a aby skutočne bola možná voľba výberu, tak povediať, že či chcú v podstate, aby tieto služby naozaj zostávali, tak povediať, vo verejnom verejnom priestore, alebo e, či sa rozhodnú, pretože budú takéto služby v podstate e, si zazmluvňovať zo strany súkromného sektoru. To už je naozaj na nich. Ale samozrejme, že je veľmi dôležité to, aby sa presadzovali základné pravidlá, pokiaľ ide o služby vo verejnom záujme. Ďakujem veľmi pekne, takže teraz v podstate by som e, požiadal teraz môjho kolegu, aby ma nahradil na chvíľočku, pretože bude musieť na chvíľku odísť, takže uh, buď taký zlatý. Pani Barea. Ďakujem, pán predseda. Keď ste kladol otázku, tak som nevedela, čo ste vlastne chceli. Ďakujem všetkým za pripomienky. Každý chce zanechať svoju stopu na základe politickej strany. Ja zastupujem socialistickú stranu a preto chcem vidieť ten sociálny aspekt. Je to stanovisko pre INKO a INTA a mám obmedzený priestor. Tá správa alebo to stanovisko nemôže byť rozsiahle Chcela som zdôrazniť to, čo bolo podľa nás najdôležitejšie, sociálny charakter. Myslím, že pre socialistov je rozhodujúci. Nemôžeme povedať, že sa skutočne nekritizuje, pretože je to stanovisko a nemôžeme zachádzať do detajlov, ale to neznamená, že by sme nemohli predložiť pozmenujúce návrhy, ktoré by vylepšili situáciu. A tá všeobecnejšia kritika, ktorá tu padla od spravodajcu, to, že je potreba jednotného trhu, to je spôsob, ako sme sa dostali z krízy. My sme za tento spôsob boli a nemyslíme si, že by jednotný trh dával do nejakého korzetu hospodárskú súťaž podnikov, ale práve im pomáha dostávať sa z tejto krízovej situácie vďaka jednotnému trhu ja som samozrejme otvorená k všetkým pripomienkám. Samozrejme, budem sa snažiť vylepšiť tento text, aby bol čo najlepší, lebo nám o to všetko všetkým ide. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Pripomínam, ako sú termíny pre pozmenujúce návrhy 14. február o 12. hodine. Bod 7 nášho programu dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom. Náš kolega Emilio je spravodajcom. Je to prvá výmena názorov. Emilio, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Skôr, než pán predseda Moreira odišiel, a postúpil vám predsedníctvo. Pán predseda Moreira inšpiruje nás všetkých, nielen našich anglických kolegov. Budem sa snažiť pritiahnuť pozornosť v tom najlepšom význame na text, ktorý budem komentovať. Nedovolím si povedať, že by toto bola najvýznamnejšia správa výboru INTA, ale dovolím si povedať, že obsah tejto správy je veľmi dôležitý, pretože hovoríme o situácii takej krajiny, ako je Irak, Irak čo by, a vieme veľmi dobre, čo táto krajina znamená, a teda nebudem tu teraz strácať čas tým, že by som opisoval situáciu v Iraku. Čo je ale rozhodujúce, aby úspešne fungovali politické obchodné vzťahy medzi EÚ a Irakom, potrebujeme, aby v tejto krajine bola stabilita. To je rozhodujúce, pretože bez takejto stability nebude žiadny obchod, nebudú investície a postihne to aj vzťahy medzi EÚ a Irakom. Nebudem vás unavovať a stručne, čo som si pripravil. Vzťahy medzi EÚ a Irakom sa vyvíjajú veľmi rýchlo na rozdiel od minulých rokov, ako viete, kedy Jeden na prítomnosť, hovorím po invázii po roku 2003, kedy jediná prítomnosť v Iraku bola severoamerická. Tieto vzťahy sa teda veľmi rýchlo vyvíjajú. Dokonca by som povedal, že okolo troch pilierov. Teda pilier je jeden, je to dohoda o partnerstve a spolupráci. Druhý pilier na základe memoranda o pochopení medzi irackou vládou a EÚ, pokiaľ ide energetickú kapitolu. A tretí pilier, finančná pomoc, ktorú samotná EÚ v poslednej dobe dala Iraku a od roku 2003 je to 1 miliarda eur. Rád by som upozornil na to, že táto asociačná dohoda je prvý významný zmluvný vzťah, ktorý sa uzavrie medzi týmito dvomi zmluvnými stranami a má významný legálny rámec, tak z hľadiska politického ako aj obchodného. Rokovania začali v novembri 2006, ukončili sa v roku 2009 a teraz očakávame ratifikáciu zo strany parlamentu a to by malo dojsť, k tomu by malo dojsť v roku 2011, predpokladáme. A teraz podľa mňa najdôležitejšie prvky tejto dohody. Skôr ako obchodný aspekt vzhľadom na situáciu v Iraku je politický dialog a bezpečnostný dialog s Irakom každej dohode tohto typu musí byť prítomná tá známa klauzula o ľudských právach, aj tu je tomu tak. Uvažuje sa o serióznom spracovaní takých kapitol, ako sú energetika, investície, bezpečnosť, životné prostredie, vzdelávanie a tak ďalej a tak ďalej. A stanovujú sa aj adekvátne mechanizmy, aby sa mohla táto dohoda správne implementovať. Stručne k obchodným aspektom tejto zmluvy. Ako viete, Irak nepatrí do VTO, ale z európskeho hľadiska aj z oboch strán, hoci Irak nie je členom VTO, táto dohoda je plná pravidiel a filozofie z VTO a nemôže to byť inak a chceme, aby sa Irak postupne dostal do plnej integrácie do medzinárodného spoločenstva aj do celosvetového hospodárstva a do svetových trhov. Lepší recept, než dáva VTO, neexistuje. Je tam aj mechanizmus riešenia sporov. Tento mechanizmus je veľmi dôležitý vzhľadom na súčasnú situáciu a je zakotvený v tejto dohode. Sú tam jasné kľúčové preferenčné body, ako napríklad e, verejné obstarávanie služby alebo investície. A na záver, aké sú hlavné ciele tejto dohody? Už na úvod som povedal, predovšetkým potrebujeme stabilitu. Treba dosiahnuť stabilitu v Iraku. Bez stability nie je, možná, nie je možný skutočný obchod ani investície žiadneho typu a dohoda navrhuje a podporuje inštitucionálne a socioekonomické reformy v Iraku, ku ktorým už našťastie dochádza. Hoci to vyzerá, že sú to silné slova, ale my si myslíme, že táto dohoda by mala prispieť aj k zlepšeniu sociálnych a hospodárskych podmienok irackého obyvateľstva a tiež má podporovať obchodné a bilaterálne vzťahy v základe, na zásade princípu VTO, hoci Irak nie je členom VTO. akejkoľvek dohode tohto typu a v prípade takej krajiny, ako je Irak, aby sme sledovali právnu bezpečnosť, dôveryhodnosť, transparentnosť a aby bola istá predvydateľnosť faktov, aby to nebolo niečo hypotetické. Potrebujeme istú predvydateľnosť aktov, pretože to potrebujeme aj v každodennom živote a samozrejme aj v obchodných vzťahoch a pri investíciách. Pokiaľ ide o memorandum porozumenia v rámci kapitole o energiách, ide o nástroj, ktorý má významnú politickú hodnotu, ale nemá ešte adekvátnu právnu hodnotu táto katalogizácia právneho nástroja, tak k tej dojde vtedy, kedy sa bude ratifikovať táto asociačná dohoda. Nebudem zachádzať do ďalších detajlov, dúfam, že som nebol príliš otravný a nudný a, a očakávam vaše komentára a, komentáre a poznámky. Nech sa páči. Ďakujem. Skôr než dám slovo kolegom, z výboru INTA aj z Európskej komisie by som rád zdôraznil dva aspekty, ako pán kolega Menendez povedal. Poprvé, v tejto dohode je tá obchodná stránka, ktorá je pravdepodobne najdôležitejšia, ale náš výbor e, je v takej akejsi menšinovej pozícii pri príprave tejto partnerskej dohody a my ako predstavitelia viacerých politických skupín ako koordinátori by sme mali vyhodnotiť úlohu e, výboru INTA v takomto type dohovod o partnerstve a spolupráci vzhľadom na významnú váhu obchodného piliera. Nie je normálne, že náš parlamentný výbor je tak málo začlenený do tohto procesu. A tu by som položila otázku Európskej komisii a mohli by o tom pouvažovať, ako Európska komisia vidí úlohu Európskeho parlamentu v tomto rámci. Táto dohoda o partnerstve sa volala Trade and Partnership Agreement, čo pravdepodobne by výbor INTA umiestnilo do významnejšej situácie a potom sa ten názov zmenil a preto potom AFET má väčšiu zodpovednosť pri hodnotení tejto zmluvy. Takže aj my by sme chceli spolupracovať a chceli by sme, aby tento parlamentný výbor zohrával svoju úlohu v takomto druhu dohôd a myslím, že to by išlo tým správnym smerom a teraz samozrejme dávam slovo kolegom, aby zareagovali. Pán Tedor. Uh, pán Taylor, ďakujem za slovo, pán predseda. Pokiaľ ide o úvodnú časť, v ktorej hovoril o tejto veci pán Menendez, samozrejme, že Eh, žiadať stabilitu, to je mimoriadne dôležité. A my, ktorí stojíme vonku, sa obávame toho, že táto stabilita môže byť vlastne podkopávaná vládou, pretože tá vláda sotva má pod kontrolou situáciu v danej krajine a má veľmi málu legitímnosť a nie sme si celkom istí, že či má patričné kapacity právomoci rokovať o takejto medzinárodnej zmluve um, ako taká. Takže toto je samozrejme eh, prvá rozpráva, takže mňa by samozrejme zaujímal váš názor, pokiaľ ide o túto konkrétnu záležitosť. A keď už o tomto hovoríme, myslíte si, že iracké orgány naozaj vedia, čo vlastne budú podpisovať, pokiaľ ide o národnú politiku a investície, napríklad pokiaľ ide o vlastníctvo v nadväznosti na zahraničných investorov, požiadavky v nadväznosti na miestnu zaangažovanosť, pokiaľ ide o prevod technológií a samozrejme nutnosť zlikvidovať environmentálne škody predtým, ako takíto investori odídu z krajiny. Toto samozrejme nie sú len ekonomické otázky, to sú práve tak aj otázky globálnej bezpečnosti, a regionálneho budovania mieru. A pokiaľ ide o všeobecný, skutočný pokrok týchto Iračanov, oni potrebujú istý priestor, pokiaľ ide o ich ekonomickú politiku. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Pán Campbell. Um, Chcel som položiť ale nasledovnú otázku, respektíve dve otázky. Ten samotný fakt, že sa pohybujeme smerom k tejto dohode o partnerstve a spolupráce s Irakom. To znamená, že politicky Európska únia vlastne uznáva novú vládu v Iraku. A um, samozrejme, že je potrebné brať do úvahy všetko to, čo sa tam odohralo počas vojny. A samozrejme, že e, Saddam Hussein v, predtým mal dvoch veľkých veriteľov, a to boli Francúzi a Rusi, ktorí boli proti vojne. A chcem sa opýtať, že či tá úverová situácia Iraku je teraz dobrá, že či vlastne tie úvery, ktoré mali, e, splatili. Či ten Irak je naozaj v takej situácii, že sa dá povedať v podstate, že je úverovo zdravý. Bolo by treba si objasniť tieto body. Daniel? My diskutujeme o otázke budúcich vzťahov s Irakom a o tom diskutujeme už niekoľko rokov a e, aj nedávno sme mali podobnú správu v našom výbore. A mňa by zaujímalo, akým spôsobom komisia chce zabezpečiť, aby skutočne e, sa vlastne hospodárstvo diversifikovaným spôsobom rozvíjalo v Iraku a bolo by samozrejme veľmi dobré, keby v podstate neboli e, príjmy z predaja ropy vlastne 100% príjmami Iraku, aby sa naozaj táto krajina rozvíjala hospodársky a a myslím si, že e, v tomto by sme ich mali podporovať. Nech sa páči komisia. Pán Olivier Lahusil z Európskej komisie, nech sa páči. Ďakujem. Myslím, že spravodajca veľmi komplexne okomentoval túto správu a ja sa len obmedzím na niekoľko komentárov a budem sa snažiť odpovedať na otázky, ktoré tu padli a ktoré sa priamo týkajú tejto dohody. Cieľom tejto dohody bolo, ako ste správne povedali, zabezpečiť určitý legálny, nediskriminačný, stabilný rámec pre obchodné vzťahy a investície v Iraku Tiež išlo o to, aby sa integrovali základné pravidla VTO a čo sa stalo do tejto dohody, aby sme zabezpečili zároveň predvídateľnosť, stabilitu obchodných vzťahov, ale aj ten prechod k prístupu VTO a to Iračania prijali, pretože začlenili základné princípy VTO, ktoré sú veľmi dôležité, ako napríklad eh, tá doložka najvyšších výhod, systém hodnotenia e, colníc a rôzne kvantitatívne systémy, takže prijali základné princípy VTO. Nie je to až také jasné. Nie je to to isté, pretože napríklad Libičania nie sú ochotní takéto niečo prijať, takže v prípade Iračanov je to veľmi pozitívne. Spôsob, ako sa rokuje, to je veľmi zaujímavé tiež pochopiť. Museli sme počas rokovaní zmeniť náš rokovací prístup, pretože Iračania napriek veľmi dobrej vôli dosiahnuť túto dohodu z EÚ nemali ani vypracovanú legislatívu, ani celný systém, ani práva a zákon o duševnom vlastníctve, ani legislatívu o verejnom obstarávaní a nemali ani také kapacity alebo možnosti, aby spracovali to, čo my sme predkladali Takže museli sme byť veľmi flexibilní, museli sme možno znížiť niektoré naše úvodné ambície a adaptovať sa ad hoc, pokiaľ ide o záväzky z ich strany. Myslím, že sa nám to celkom podarilo na základe toho, že cieľom tejto dohody bolo otvoriť trhy pre európske podniky a v oblasti služieb a verejného obstarávania e, sme dosiahli pozitívne veci Iračania pochopili, zdá sa, k čomu sa zavezujú napríklad v službách. Je tam klauzula, ktorá im umožní pri tom, ako sa postupne bude vytvárať ich legislatíva, tak tieto záväzky budú môcť príjmať. Ako odpoved na otázky, diverzifikácia irackého hospodárstva ako vo všetkých týchto dohodách, diverzifikácia hospodárstva to je jeden zo základných cieľov, ale to sú rámcové dohody, ktoré uvažujú o celkových podmienkach, aby umožnili národným a európskym aktérom, aby sa e, zúčastnili tej diverzifikácie hospodárstva a výsledky závisia predovšetkým od vnútornej aplikácie, od vnútornej politiky v Iraku Napríklad v prípade Alžírska tie výsledky sú také skôr miernejšie, biednejšie, takže ide o tú rámcovú dohodu a závisí od zákonodarcu, akým spôsobom sa to aplikuje. Či môžeme uzavrieť dohody s krajinami, kde sa pochybuje o tom ratingu, aj tam sa aplikujú tie všeobecné dohody, hlavne v oblasti služieb a podnikov. Európske podniky by mali mať rovnaký prístup a podmienky ako miestne podniky, čo je veľká výhoda, ale je to zároveň aj záruka s tou klauzulou nediskriminácie, že budú mať aj ten najlepší prístup alebo rovnaký prístup. A v tomto štádiu Myslím, že to boli tie otázky, ktoré sa priamo týkali obchodnej časti. Pokiaľ ide o tie ďalšie časti, nebudem e, rozoberať tú úlohu parlamentu dohoda e, tejto klauzuly bola prijatá tejto dohode e, tieto základné klauzuly boli dohodnuté e, s tými e, vyjednávačmi. Celé rokovanie prebehlo pozitívne a my sme chceli zvoradniť tú úlohu, zvorazniť tú úlohu Iraku, aby zohrávalo významnejšiu úlohu aj v týchto rokovaniach a aby táto dohoda prispela k pozitívnemu vývoju. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pán Menendez na záver. Ďakujem, pán predseda. Predstaviteľ Európskej komisie odpovedal na niektoré otázky alebo komentáre. neodpovedal, hoci možno nie je ten správny moment a možno nie je ten zodpovedný. Na poznámku pána Žado pokiaľ ide o to, že výbor INTA je v takej znevýhodnenej pozícii v tomto postupe a o tom, ako by sme mali upresniť úlohu INTA v tomto procese. Rýchlo opakujem, že teda komisia nezodpovedala na všetky otázky, respektíve len na niektoré a neodpovedala na tú konkrétnu otázku toho horšieho postavenia výboru INTA v tomto procese a mali by sme asi túto otázku klásť aj naďalej, pretože je to významná téma. Kolegovi Taylorovi. Áno, iracká vláda nekontroluje všetko ani dostatočne, ale musíme súhlasiť s tým, že dohoda sa robí medzi EÚ a vládou. A ja nebudem tu teraz kvalifikovať alebo hodnotiť, či je táto vláda legitimná. Nie je to ani moja kompetencia, ani kompetencia tohto výboru, ale je to vláda, ktorá bola vytvorená a s touto vládou má EÚ politické vzťahy a teda z toho derivovania vyplývajú aj obchodné vzťahy. Úprimne povedané, pán kolega Taylor, ja som asi optimistickejší ako vy. K tomu ja si naozaj myslím, že v tejto situácii už Iračania, keď majú dobre poradenstvo, tak vedia veľmi dobre, čo podpisujú. A Európska strana, Európska komisia a aj niektorí európsky poslanci tiež určite, keď majú dobré poradenstvo, tak budú vedieť, čo budú podpisovať kolegovi Campbellovi. Vychádzam z toho, že som toho názoru, že EÚ samozrejme uznáva túto vládu, pretože nemôžeme rokovať so žiadnou zmluvnou stranou, keď táto strana nie je diplomaticky a politicky uznaná a priori. Ale úprimne povedané, neviem vám povedať, či e, sa vrátili a či sa aplikovali všetky tie finančné prostriedky a úvery. To naozaj neviem. A pán Kaspari, Komisia už čiastočne mu odpovedala. Ja som to na úvod nespomenul. 90,9 dovozu EÚ z Iraku je ropa. Áno, takže samozrejme bolo by vhodné, aby došlo k diverzifikácii. To je všetko. A samozrejme, ja som vám k dispozícii a očakávam akýkoľvek formálny či neformálny komentár, či už ho predložíte formou pozmeňujúceho návrhu, alebo či len budeme vymieňať názory. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Prediskutujeme si na schôdzi koordinátorov spôsob, ako najlepšie vyriešime tieto témy dohody dôvod o partnerstve a spolupráci. A teraz bod 8. Len pripomínam, Harmonogram tam je veľmi nabitý. 3. marca predbežná revízia a 24 hodín bude na pozmenujúce návrhy. Vo výbore hlasujeme 16. marca. Bod 8 programu. Dohoda o voľnom obchode medzi Koreou a EÚ. My sme hlasovanie o tej klauzule, ale o tej celej dohode na dnes, aby sme mali čas všetky politické skupiny, aby sme začlenili tú otázku korejskej politiky v oblasti boja proti klimatickým zmenám a predovšetkým je politiku emisí CO2 z automobilov. Každá politická skupina si túto legislatívu prediskutovala a teraz ide o to, aby sme si vypočuli aj názor Európskej komisie, analýzu tejto korejskej politiky v oblasti emisí CO2 z automobilov a aj globálnejšej analýzy o dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Koreou a potom prebehne diskusia so spravodajcami. Pán Garcia Besero, máte slovo, nech sa páči. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán predseda, a nebudem to veľmi naťahovať, pretože v zásade som v podstate chcel hovoriť v zásade o dvoch bodoch. Dovolte mi, aby som povedal, že komisia skutočne privítala veľmi e, silnú snahu zo strany vášho výboru, pokiaľ ide o tento vývoj v súvislosti s dohodou o voľnom obchode medzi Koreou a USA, a medzi Koreou a EÚ. A my samozrejme e, sa tešíme, že sa takisto budeme zaoberať v podstate dnes naozaj veľmi dôkladne aj touto otázkou týkajúcou sa E, dohody o voľnom obchode medzi Koreou a EÚ. Prečo táto legislatíva, ktorú sa Korea chystá adoptovať v období CO2 a budeme hovoriť aj o tom, ako Spojené štáty a Korea riešia niektoré aspekty svojej dohody o voľnom obchodovaní. Čo sa týka týchto dvoch e, právnych úprav, mali sme aj odbornú debatu, v ktorej sme odpovedali na mnohé otázky poslancov. Ja samozrejme veľmi rád vám poskytnem ešte ďalšie podrobnosti, ktoré výbor si želá poznať, ale dovolte mi poukázať na veľmi e, dôležité veci, na dve dôležité veci, ktoré sa už dosiahli. Zmeny ktoré sa už oznámili, ministerstvo, korejské ministerstvo ich oznámilo a týkajú sa legislatívy v oblasti CO2 a odpovedajú na e, tie obavy, ktoré vyjadrili európsky výrobcovia. A to, že na začiatku bola situácia tak, že sa vnímali e, tieto veci ako neferové bremeno, e, dosiahol sa konsenzus a vyhlásenie, ktoré urobilo Ministerstvo životného prostredia, adekvátne vzalo do úvahy tieto obavy. Máme informácie aj ďalšie pre tento výbor. Ak si želá výbor, môžem. Ale predovšetkým by som chcel zdôrazniť ešte jeden bod a to, že sme neurobili žiadny kompromis pri záväzkoch Kóreji, pri redukcii emisí CO2. V komisii sme boli veľmi obozretní, aby všetky e, diskusie s korejskými organizáciami a predstaviteľmi sa e, nezviezli k tomu, že by sa prijali nejaké kompromisy v zásadných veciach CO2 a na odbornom fóre e, Dúfam, že vás poskytneme všetky ubezpečenia aj v tejto veci. Čo sa týka právnej úpravy, e, Korejci to berú do úvahy náležite, zapracovali všetky obavy, ktoré vznesla Európska únia a preto by nemal byť žiadny dôvod, prečo by parlament nemal hlasovať za túto dohodu. Ešte jedna záležitosť, ktorá sa tu ešte nespomenula v úvode, ale podľa nás je dôležitá, preto ju spomínam, a je to dodatková dohoda medzi Koreou a USA, ktorá sa uzavrela v decembri k istým aspektom e, dohody o voľnom obchodovaní Korei a USA. Pablo Salba sa e, vyjadril k týmto záležitostiam. My sme odpovedali a myslím si, že vyhodnotenie Európskou komisiou tejto dodatkovej dohody Výsledky tohto vyhodnotenia e, zdá sa, naznačujú, že na korejskom trhu nebudú európsky obchodníci zvýhodnení, znevýhodnení voči Amerike. A fakt, že táto dohoda má aj špecifickú doložku pre automobilový priemysel, je zaujímavé, ale v tejto špecifickej doložke nie je nič také, čo by sa líšilo od bežných e, doložiek ktoré sme už vyrokovali s Koreou, takže nič naozaj nie je v príslušnej klauzuli, v príslušnej položke ochrannej doložke, v, čo by nemohli európske automobilky podpísať. Ešte ďalšia záležitosť sa týka bezpečnostných inovácií, ktoré tiež spadajú pod túto dohodu. Naše vyhodnotenie znie, že európskych exp- exportérov to nevystaví, znevýhodňujú na korejskom trhu. Budeme zároveň samozrejme starostlivo monitorovať to, ako sa všetky tieto znenia e, realizujú v praxi. A čo sa týka dohody o voľnom obchodovaní, zabezpečíme, aby Kória, Kórea e, dostala všetkým záväzkom, ktoré urobila. A napokon e, pokladáme to za veľmi dôležitú záležitosť. Komisia veľmi rada spolupracuje s vašim výborom pre medzinárodný obchod. Myslíme si, že to je čosi, o čo stojí za to bojovať a spolupracovať v súčinnosti a ďakujeme za doterajšiu spoluprácu. Ďakujem za priestor. Merci, uh, notre collègue. Ďakujem kolegovi Robertovi. On je veľmi dobre informovaný o tejto dohode, on je navyše spravodajcom a myslím, že ani nepotreboval si vypočuť to, čo sa tu už povedalo, aby mohol odpovedať. Nech sa páči, Robert. Sorry, uh, was... Ďakujem vám za slovo. Prepačte mi, trošku uh, som meškal, ale som si celkom istý, my totiž to máme e, problémy, pretože máme nie najlepšie počasie momentálne v Anglicku a e, máme problémy s lietadlami Eh, neletia tak, ako by mali. Takže eh, chcel by som eh, sa vyjadriť k tomu, čo si povedal Ignácio, pretože nás samozrejme vždy zaujímali emisie CO2, vždy sme tvrdo pracovali a samozrejme, že sme nemali v podstate nejaké indikácie v nadväznosti na tú dokumentáciu. Mali sme stretnutie minulý týždeň, vynikajúcim spôsobom si nám to vysvetlil a teraz naozaj som uspokojený s týmito výsledkami. Mám taký pocit, že je to celkom celkom jasný prípad, keď parlament eh, vďaka eh, tej, tomuto ochrannému mechanizmu je schopný vlastne tieto otázky vyriešiť bez toho, že by sa spoliehal len na komisiu, pretože ako veľmi dobre viete, komisia bola vynikajúca v tejto uh, záležitosti a presne tak aj rada. Takže vykonali naozaj vynikajúci kus práce a myslím si, že skutočne by bolo dobré to presadiť len um, zo záujmu pre tých, uh, ktorí nebudú uh, hlasovať uh, pozitívne za túto dohodu, pretože ja som to pochopil tak, že jeden alebo dvaja ľudia sú proti tomuto, ale práve dnes do obedu sme mali v televízii veľkú diskusiu v nadväznosti na obchodné dohody a hovorilo sa o tom, že táto obchodná dohoda skutočne bude vynikajúca, ktorá naozaj vlastne poskytne prosperitu Európskej únii a ostatným krajinám, pretože vlastne e, toto je jediná cesta dopredu a myslím si, že pokiaľ ide o Britániu, a hádam jednu vec sme tam spravili dobre a síce, že sme sa priklonili k takýmto dohodám. Takže ďakujem veľmi pekne spravodajcovi a tieňovému spravodajcovi a ospravedlňujem sa ešte raz za to, že som peškal. Ďakujem. Dám slovo kolegovi Pablovi Salbavovi, ktorý zdá sa teda nenahradil kolegu futbalistu, ale v každom prípade nás môže zastúpiť ďalšieho kolegu. Poďakoval by som spravodajcovi za vysvetlenia pri hlasovaní tej záchrannej klauzuly. Tam mu ďakujeme, ako pracoval pri tej ochrannej doložke Ďakujeme mu za všetky vysvetlenia. Pre mňa je to všetko jasné. Pokiaľ ide o emisie CO2, len jeden malý detail, keby si mohol nám vysvetliť. Počas piatich rokov európsky výrobcovia museli adaptovať štandardy, 29 štandardov a to samozrejme to malo určité náklady, hoci boli nízke podľa komisie. USA rokovala o zavedení 25 tisícoch vozidel do Koreje, ktoré nebudú splňať tieto štandardy, ale istým spôsobom by takto mohli mať dodatočnú komparatívnu výhodu v porovnaní s dohodami, ktoré má EÚ. A to je jediný bod, ktorý pre mňa nie je trochu jasný a či by ste mi to mohli vysvetliť. Ďakujem za pozornosť. Merci. A... Ďakujem. Tieňoví spravodajcovia by sa chceli vyjadriť. Zdá sa, že nie. Ja v mene mojej politickej skupiny zelených len by som dodal, že ja chápem, že Robert povedal, že konečne teda, že konečne James Bond bude používať aj v Koreji anglické auta, ale skutočná obava hm, je, pokiaľ ide o tú európsku stratégiu EÚ. Dlho e, obchodné dohody s Koreou nepodpísala a prvý príklad obchodnej dohody spochybňuje, nech už to hovorí akokoľvek komisia environmentálnu politiku a pre nás je to hrozný signál zo strany EÚ. Nejde tu ani o objem CO2, ktoré budú emitovať európske vozidlá, a, e, ale ide o tú silu lobby a ide aj o tú otázku princípu predovšetkým, ak EÚ získala od Koreji zníženie environmentálnych ambícií, tak potom aké budú ďalšie etapy v tých budúcich obchodných dohodách a recipročne, keď Kanada e, bude rokovať z EÚ a povie, že želáme si, aby došlo k zmene európskej smernice, pokiaľ ide o kvalitu pohonných látok, aby sme tam Mohli sme tam začleniť otázku tých ropných pieskov z Kanady a či EU povie, no nie, klimatické zmeny sú našou veľkou prioritou a e, uchováme si naše smernice, alebo či EU povie, tak ako to urobila Korea, no keďže je to v našom záujme, e, exportnom záujme, aby sme zrevidovali európsku environmentálnu politiku, tak znížime naše environmentálne ambície. Je to jednoznačne chyba EÚ, to, že zaangažovalo EÚ do toho, že sa znižujú kritéria environmentálnej politiky v prospech obchodnej politiky. Ja si myslím, že to je opak toho, čo by mala EÚ v sociálnej a environmentálnej oblasti robiť. A preto v našej politickej skupine budeme hlasovať proti tejto dohode, pretože spochybňuje silný princíp EÚ a to ísť, že dať vopred tú sociálnu a environmentálnu politiku pred tou obchodnou stránkou. Euh, Neviem, či komisia by chcela odpovedať pred rečníkom. Yes, uh, Iba stručne dve konkrétne otázky, ktoré položil Pablo Salba a vy. pri bezpečnostných normách by e, som chcel povedať, že ako indikoval Pablo Salba, rokovali sme s Koreou o 50 najdôležitejších bezpečnostných normách a odkedy vstúpi táto dohoda do platnosti, Korea žiadne kvantitatívne e, obmedzenia európskych bezpečnostných noriem nemôže prijať. Všetky tieto normy si vyžiadal, aby e, sa zarokovali do tejto dohody európsky priemysel a od dňa vstúpenia do platnosti tejto dohody bude musieť platiť to, že čo sa pokladá za bezpečné podľa noriem v Európe, bude sa za bezpečné pokladať i v Koreji a naopak, takže táto harmonizácia štandardov bude platiť a Korea bude musieť ďalej harmonizovať svoju legislatívu s európskou legislatívou a všetky normy, ktoré európsky priemysel indikoval, sú veľmi dôležité, ale zároveň e, neplatí pre nich, že by ich uplatňovanie v praxi bolo finančne náročné. Korea sa zaviazala, že tieto normy nebudú predstavovať prekažky na vstup na korejský trh, zabezpečíme monitorovanie toho, ako Korea dodržiava tento svoj záväzok a že nič nie je v dohode medzi dohodou medzi USA a Koreou, čo by naznačovalo pokrivenú súťaž hospodárskú a znevýhodnenie európskych exportérov na korejskom trhu. Je to záležitosť, ktorú naozaj budeme úzko sledovať pri realizovaní tejto dohody. A teraz k tej konkrétnej otázke, ktorú vznesol pán Žado. Ubezpečujem vás, pán Žado, že Európska komisia, ktorá naozaj e, rukami v rukavičkách pracovala pri e, legislatíve o klimatických zmenách, mieni pripustiť, aby Korea znížila svoju úroveň environmentálnej ochrany. To sme dali najavo veľmi jasne pri e, rozprávach s korejskými inštitúciami. Nemienime ustúpiť v otázke záväzkov Koreji pri znižovaní CO2, ale nesmie to e, predstavovať žiadnu neferovú prekažku pri európskom exporte. Štruktúra korejského trhu je taká, že pôvodný e, návrh, ktorý odprezentovali korejské inštitúcie, by kladol na plecia európskych exportérov veľké bremeno, ktoré títo exportéry majú len istý segment korejského trhu prístupný a nerobili sme žiaden kompromis pri ochrane životného prostredia a ani sme nechceli pripustiť, aby bremeno niesli európsky exportéry. Museli sme si e, nastoliť rovnováhu v týchto dvoch veciach a som vám k dispozícii pre ďalšie dodatočné vysvetlenia. Nemôže nemôžeme pristúpiť na žiadne kompromisy v tejto veci. Naozaj vás ubezpečujem, že sme sa snažili rozložiť do, medzi domácich výrobcov a exportérov z Európy bremeno rovnakým dielom. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Nasledujúci bod programu. O piatej by sme mali hlasovať, ale máme ešte jeden veľmi dôležitý bod o Maroku a informačný bod a výmena názorov e, z DG podnikanie. Je to otázka European Business e, Network. Máme vzťahy a pravidelné vzťahy a bolo by potrebné vidieť, aká bude perspektíva tej rozpočtovej diskusie ja by som požiadal Európsku komisiu a pán Zíber za ňu by mal vystúpiť. Nech sa páči. Yes, thank you very much. Hovorí pán Zíber, ďakujem pekne za slovo. Volám sa Kristen Zíber, som vedúci útvaru pre medzinárodné záležitosti na generálnom riaditeľstve Enterprise. Európske malé a stredné podniky majú potenciál ísť na trh tretich krajín a iba niekoľko z nich tento potenciál využilo tak ako to vidíme v našich zisteniach, v našich štúdiách. Potrebujeme však viac informácií a ďalšiu podporu zo strany veľkých firiem, aby tieto expandovali do zahraničia. A teraz pracujeme s Európskou podnikateľskou organizáciou, ktorá je známa pod skratkou EBO, je to súkromne financovaná organizácia zástupcov európskych podnikov, eh, kde sú aj veľmi veľké firmy, aj e, mnohé krajiny. My nefinancujeme túto organizáciu, ale pozbudzujeme ich aktivity a činnosť a dvakrát do roka sa s nimi stretávame na platforme, e, kedy si vymieňame kontakty, rozširujeme siete a hovoríme o činnosti európskych inštitúcií. E, organizácia EBO bola pre nás dôležitá pri prieskume toho, ako by sa dal získať zisk pre európske firmy na zahraničných trhoch. Európska erudícia a expertíza zase spočíva v tom, že vedia povedať, aké prekážky prístupu na zahraničný trh existujú pre európske firmy. Táto e, znalosť je veľmi cenná pre firmy, ktoré hľadajú expanziu na zahraničné trhy. Sieť e, organizácie EBO sa chystá založiť kanceláriu e, v Bruseli podporujeme takéto vymienenie názorov a spájanie sa odborníkov, ktorí by e, nemali sa vnímať ako nepriatelia, ale ako ľudia, ktorí sa komplementárne doplňajú, pretože všetci sa snažíme zistiť, aké prekažky podnikaniu sú na tretich e, krajinách, na trhoch tretich krajín. Európska únia má veľkú databázu prekážok prístupu na trh tretich krajín a to vo všetkých častiach sveta mimo Európskej únie. Takže e, nadvezovanie kontaktov a výmena skúseností v takomto e, rámci na takéto platforme je cieľom pre nás. EBO, e, kancelária, by však mož, možno mala takú istú agendu ako jednotlivé kancelárie členských štátov EÚ, ktoré sú financované a ktoré sú už v Bruseli etablované. Preto musíme naozaj dávať pozor, pretože keď financujeme jednu organizáciu, ktorá sa zaoberá tou istou tematikou, to má vplyv na iných hráčov na tomto istom poli. Z tohto dôvodu sme si ešte nevytvorili eh, pevný názor na to, či by európske financie mali plynúť aj do organizácie EBO, keď už existujú podnikateľské siete, eh, ktoré si riadia národné členské štáty. Dovolte mi ešte poznámku. Komisia pripravuje oznámenie ktoré predloží parlamentu i rade o tom, ako Európa podporuje malé a stredné podniky mimo Európskej únie pri ich podnikaní mimo EÚ. A čo sa týka stratégie EÚ a toho, ako mieni podporovať tieto úsilia. Ďalšie veci, ktoré budú v týchto oznámeniach, najmä základné témy, budú verejne známe a pripomienkované v marci. Dúfajme, a komisia v lete alebo v septembri zapracuje pripomienky. Komisia e, už teraz zapracováva, zapracúva pripomienky, ktoré boli e, prinesené financovanými medzinárodnými organizáciami, ktoré sa zaoberajú asociáciou malých a stredných podnikov, aj s skúsenostiami z pilotných projektov, ktoré tiež boli financované s pomocou parlamentu, napríklad ako projekt podporných kancelárií podnikateľských centier v Číne a Indii. Komisia uznáva dôležitosť komplementarity medzi existujúcimi podpornými službami pre podniky a novými celoeurópskymi službami pre podniky. Toľko z mojej strany. Ďakujem za tieto informácie. Budeme ich brať do úvahy pri všetkých výmenách názoroch v rozpočtovej oblasti, aby sme vedeli, ako najlepšie podporiť tieto iniciatívy. Ešte raz ďakujem, nie sú tu žiadne komentáre, tak skôr ako dám slovo pánovi Morérovi predsedníctvo, teda odovzdám, tak upozorňujem, že potom neskôr máme zasadanie za zatvorenými dverami a samozrejme sa ale môžu ostať poslanci, zamestnanci výboru INTA politickí poradcovia politických skupín, asistenti poslancov a právne služby. Ostatní, mrzím vás,